demokracie a slobody vo všetkých štátoch a veľmi osobitne nám záleží samozrejme na Turecku. Ja, chcem, ja vás chcem ešte informovať, že tu máme e, spoločnú parlamentnú komisiu Európa-Tunisko a e, predseda tejto delegácie, pán Mohamed Fadhel Ben Omrane, sa nachádza v Európskom parlamente v týchto dňoch. E, navštívil Európsky parlament. Ja veľmi srdečne medzi nami vítam pána Ben Omrane a mm, prosím aj ostatných, aby ho privítali, pretože jeho návšteva je veľmi dôležitá. Teraz pristúpime k hlasovaniam. A teraz e, ako prvá téma stav